ratifikačný proces. Výbor eh, LIBE predložil dve e, modifikácie testu ohľadne článku 131 odsek 4 rokovacieho poriadku a tieto zmeny budú prijaté a ak do 24 hodín od tohto oznámenia nebudú e, predložené e, žiadne e, návrhy, tak budeme o tom hlasovať a e, vlastne tento